o systéme náhrad a pomoci s testujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov. Takže poprosím pána spravodajcu, pána Bacha, aby sa ujal slova. Vážený pán podpredseda Kalas, kolegyne a kolegovia, začiatkom chcem poblahoželať komisii k tomuto návrhu, ktorý prispôsobili rozvoju situácie a času. Ide tu o zabezpečenie práv cestujúcich. Je to téma, ktorá je pre občanov veľmi dôležitá. Totiž naša legislatíva, sa považuje za niečo, čo vlastne netrafilo do cieľa. No v v tomto návrhu sa podstatne zlepšuje situácia cestujúcich dodatočnými právami a hlavne tým, že cestujúci budú musieť byť viac informovaní o svojich právach a budú sa uplatňovať tieto práva v ďaleko väčšej miere. Ja som sa opieral o štúdie, o výroky súdov, takisto o výroky mnohých, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme mali pochopiteľné pravidlá a z tohto dôvodu e, som do návrhu komisie dal rôzne definície. Ďalej sme sa pozreli na to, e, kde sa využívali medzery teda zo strany leteckých spoločností. Bolo to napríklad pri mimoriadných okolnostiach a vznikali technické problémy. Tieto technické problémy sa budú dať aplikovať vtedy, keď pôjde o chyby certifikovaných výrobcov. My sme trvali na tom, aby sme mali záverečný zoznam pri podporných činnostiach sme v záujme cestujúcich podstatne zlepšili návrh komisie, pokiaľ ide o kompenzácie. Som návrh komisie vylepšil, pretože bol veľmi priaznivo naklonený e, priemyslu, takže cestujúci majú právo na odškodnenie, vtedy keď meškali lieta, lieta do 3 hodiny a to 300 eur a 500 eur, keď e, cestu 2500 až 6000. Teda ak sa prekročí táto hranica, zlepšilo sa aj podávanie sťažnosti letecké spoločnosti budú musieť reagovať rýchlejšie. Te nemôžu celú vec naťahovať niekoľko mesiacov, musí sa zlepšiť informovanosť, konkrétne napríklad tu musí byť cenová transparentnosť až po jednotlivé kontaktné miesta na letiskách, musí tam byť kompetentný personál, ktorý musí dať, dávať informácie a príjmať ťažkosti. Potom posilnenie práv osôb s postihnutím. To bola pre nás veľmi dôležitá vec. Pokiaľ ide o novšou show tak tu nebude možnosť odmietať. To znamená, ak nenastúpi cestujúci na daný let, pokiaľ ide insolventnosť, tam sú tiež naše návrhy a takisto pokiaľ ide o nadvezujúce lety a e, za podstatné sa považuje e, čas e, pristávania. Ďalej sú tu jasné pravidlá, pokiaľ ide o ručnú, teda príručnú batožínu, čiže nemalo by to pravidlo jednej batožiny. Ďalej žiadame kompetencie, národných e, orgánov, ktoré by mali uvádzať e, sankcie v prípade, ak sa tieto pravidla nerešpektujú. Chcem sa poďakovať za dobrú spoluprácu s tieňovými spravodajcami a takisto za spoluprácu so spravodajcom z výboru IMKO. Veľmi sa teším na ďalšiu diskusiu. Ďakujeme. Ďakujem. A teraz za komisiu má teraz slovo pán komisár Kalas. President, honorable members, Mr. Bach. The commission... Pán predseda, pán Bach, komisia sa chce poďakovať spravodajcovi aj e, iným členom výboru za konštruktívnu prácu na tomto nariadení. V praxi letecký cestujúci nemôžu vždy využívať práva, na ktoré majú nárok. Je to z toho dôvodu, že systém presadzovania týchto práv nefunguje dostatočne efektívne a nie je uplatňovaný efektívne jednotne v celej EÚ. Ak letecké spoločnosti a cestujúci si interpretujú iným spôsobom ten istý text, spory sú nevyhnutné. Návrh komisie chce vniesť viac jasnosti do týchto textov Chceme takisto zlepšiť presadzovanie práv leteckých cestujúcich. Zároveň, zároveň sa tu aj zohľadňujú operatívne a finančné dôsledky pre letecké spoločnosti, ktoré sa odrážajú v cenách leteniek. Komisia víta fakt, že Návrh bol posilnený vo výbore TRAN v následujúcich oblastiach. Po prvé, presadzovanie práv, po druhé, právo na informácie a po tretie, čo by mali letecké spoločnosti robiť v prípade zrušenia letu a štvrtá oblasť ťažnosti. Avšak niektoré pozmeňovacie návrhy parlamentu v nás vyvolávajú obavy, najmä tie, ktoré sa týkajú meškaní na krátko a stredno, eh, stredne dlhých eh, letoch. My chceme zachovať súčasné Prahy pre náhradu škody. Komisia si myslí, že tieto Prahy sú príliš nízke, ktoré navrhuje parlament a mohli by v konečnom dôsledku poškodiť záujmy cestujúcich. Komisia sa domnieva, že ak letecká spoločnosť nedostane dostatok času na to, aby vyriešila príčiny meškania letu, mohli by existovať finančné stimuly a e, letecká spoločnosť by mohla byť motivovaná radšej zrušiť e, let. Ale my chceme, aby cestujúci radšej nastúpili na cestu. Parlament chce prijať takisto vyčerpávajúci zoznam výnimočných okolností, ktoré vlastne odôvodňujú nezaplatenie kompenzácie pre cestujúcich. Tento zoznam je ale príliš prísny. Ďalšia vec, platobná neschopnosť leteckých spoločností. My chápeme, čo chce parlament, ale Keby spoločnosti mali zriadiť fond pre, na preplácanie leteniek a repatriáciu, to by bolo už prehnané. Takéto systémové opatrenie by zdvojnásobilo náklady na implementáciu súčasného nariadenia. Je to teda neprimeraný návrh. Oznámenie komisie z 18. marca 2013 o ochrane cestujúcich v prípade platobnej neschopnosti leteckej spoločnosti stanovuje určitý počet povinností, ktoré teraz budú prevedené do praxe. Vážení poslanci, pán predseda, dúfam, že dnešná rozpráva prispie k nášmu úsiliu nájsť rovnováhu medzi rôznymi záujmami v tejto oblasti. Hlavným cieľom prepracovania legislatívy je to, aby sa práva leteckých cestujúcich jednoduchšie implementovali a aby sa sťažnosti riešili eh, efektívnejším spôsobom. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz stanovisko výboru IMKO. Hans-Peter Majer, prosím. Pán kolega, nech sa páči, máte slovo. Kolegyne a kolegovia, správodajca právom navrhuje aby cestujúcim, ktorí sa nedostanú na letisko, a nesmie sa im potom odmietať let späť, ale to platí iba pre jednoduché lety tam a späť. Neplatí to, keď tak, ako je to v prípade väčšiny spotrebiteľov, je medzi tým prestupový let. Ak takýto cestujúci z, niektorého, z nejakého dôvodu zmeška, tak potom už nemôže nastúpiť na spiatočný let. Nepovažujem to za oprávnené práva cestujúcich, práva spotrebiteľov nemôžu závisieť od toho, či máte jednoduchý let alebo spiatočný let, pretože jednoducho neexistuje žiadna iná ďalšia možnosť, ako zmeniť let. Nie sme tu na to, aby teda tí cestujúci, ktorí majú cestovný listok, teda letenku, aby nemohli cestovať späť, majú nárok na túto dopravu a musia mať možnosť cestovať späť. Ďakujeme pekne a ďalším rečníkom je Matias Kroš. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia. Chcem sa poďakovať Žožovi Bachovi za jeho skvelú prácu. Hľadal rovnováhu medzi nárokmi leteckých, teda cestujúcich v leteckej spoločnosti a nárokmi leteckých spoločností vytvoril transparentnosť a jasné pravidlá sú tu prvé údaje, pretože mali sme rôzne výroky Európskeho súdneho dvora. To sa všetko veľmi dobre zakomponovalo do textu. No a to, čo bolo komplikované, už to, či zodpoveda odškodnenie skutočnej škode, keď napríklad sa úplne zruší let, eh, tak keď nemôže odletia, dostane odškodné, no neviem, či sa tomu cestujúci veľmi poteší, no a to práve vyriešil náš spravodajca. Napríklad, keď niekto kúpi let za 20 eur a mal by dostať odškodenie, povedzme za 400 eur, tak to tiež nie je v poriadku, ako aj téma mimoriadnych okolností. Takže tu sa musíme dívať na letecké spoločnosti. Toto zákonodárstvo má mať pridanú hodnotu, teda keď je dohoda teda na oboch stranách keď e, sa budú brať do úvahy osobitné okolnosti, no niekedy sa tu očkodné nezaplatí. Ďalšia dôležitá vec, informovanosť cestujúcich, mnohé informácie, ktoré si možno prečítať na internete, ale tak, aby nemusel cestujúci čítať 20 strán, a to by sa dozvedel, či si môže na palubu zobrať jed, jeden, jednu batožinu alebo dve. Ďalej je mama cestujúci kontaktné miesto, kde vie, kde môže uplatňovať svoje práva. Ja myslím, že toto všetko je dané. Čiže ja si myslím, že táto správa je pridaná hodnota pre nás všetkých aj pre letecké spoločnosti a takisto pre európskych cestujúcich. Ďakujeme. Ďakujeme. Pani Verňo. Monsieur le Président, Pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia, dnes budeme hovoriť o dôležitom texte, ktorý prinesie zlepšenie pri presadzovaní práv našich spolupčanov, ktorí stále častejšie cestujú letecky a riešia zložité situácie, ceny sú komplexné, chýba pomoc, podpora, alebo takisto sú tu nekalé postupy leteckých spoločností. Návrh komisie zlepšuje súčasnú legislatívu. Myslím, že sa nám podarilo naozaj niečo poďakovať a ďakujem aj spravodajcovi, aj kolegom z ostatných pracovných skupín za tento výsledok. Navrhujeme legislatívu, ktorá je uplatniteľná v praxe Nebude nám na nič, ak budú mať cestujúci široké práva, ak letecké spoločnosti sa budú v praxi e, môcť vyhovárať na vyššiu moc na technické e, podmienky, alebo ak tie práva budú technicky neaplikovateľné, takže musia byť realistické. Tento text prináša nové veci, finančná kompenzácia v prípade meškania. Musíme si ale uvedomiť, že destinácií je veľmi veľa a existujú materiálne obmedzenia, ktoré z toho vyplývajú. Musíme pamätať na náš cieľ, spoločný letecký priestor pri presadzovaní týchto práv. Máme tu tri piliere, ktoré môžu odôvodňovať vyplatenie finančnej kompenzácie. Niektoré pozmeňovacie návrhy vyzerajú veľmi výhodne pre cestujúcich, ale ako ste povedali, pán komisár, môže to v praxi viesť k tomu, že letecká spoločnosť radšej zruší, zruší let, než aby mala hľadať riešenie. Musíme takisto vyriešiť uh, tie prípady, že cestujúci nenastúpi na prvú časť letu, aby nestratil svoje práva. Takisto aj podmienky sa musia zverejňovať e, absolútne transparentne, aby sa e, dali porovnávať e, ceny, takisto aby boli jasné podmienky pre príručnú batožinu a pre maximálny povolený limit pre batožinu. A takisto na každom letisku musia byť kontaktné informačné miesta leteckých spoločností, ktoré fungujú efektívne. Čiže musíme tu vyvážiť realistickosť pre letecké spoločnosti a takisto dostatočnú ochranu práv pasažierov. Ďakujem pekne za slovo. <clears throat> Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia pre skupinu európskych liberálov a demokratov musím povedať, alebo za našu skupinu musím povedať to, že sme vždy bojovali za práva pasažierov. Pracoval som na celom, pracoval som na celom rade rôznych správ, ktoré sa týkali eh, práv pasažierov a tieto mali byť vždy úctené. Súčasná správa vznikla práve preto, lebo dochádzalo k veľmi častým situáciám v leteckej preprave, kde boli lety rušené, boli tu príliš dlhé meškanie, alebo boli pochybnosti alebo problémy pri spracovávaní batožiny. Len veľmi málo ľudí nedostal kompenzácie, na ktoré majú e, právo. E, výbuch islandskej sopky poukázal, že je nevyhnutné vytvoriť lepší právny rámec, ktorý bude zabezpečovať práva mm, leteckých pasažierov a rovnako bude lepšie upravovať povinnosti leteckých spoločností. Pasažieri majú právo byť informovaní a potrebujú mať k dispozícii efektívny kompenzačný systém. Je veľmi dôležité, aby pasažieri poznali svoje práva a zároveň aj svoje povinnosti. Veľmi často v súčasnosti si pasažieri neuvedomujú, aké práva majú a zároveň letecké spoločnosti nerobia dosť preto, aby efektívne informovali svojich pasažierov. Som naozaj veľmi rada, že teraz aj vďaka výboru a TRAN majú pasažieri k dispozícii lepší systém informácií prípade omeškania letu alebo zrušenia letu. Čo sa týka ľudí so znevýhodneným do budúcnosti, tak personál má byť lepšie vytrénovaný, e, budú tu lepšie podmienky pre sprievodných psov a zároveň nebude možné e, e, pasažierov, ktorí sú telesne postihnutí, nezobrať na palubu len z dôvodu, že, sú, že nemajú sprievod. Rovnako vítame aj skutočnosť, že výbor podporil pozíciu regionálnych leteckých spoločností a 90-minútový časový blok, v rámci ktorého nebudú mať zodpovednosť za kompenzácie v prípade zmeškania spájajúceho letu. Rovnako e, pevne verím, že pasažieri budú môcť využiť spätný let alebo spiatočný let v prípade, že e, zmeškali jednu časť e, tejto letenky. Čiže let môžu využiť, budú môcť využiť let späť v prípade, že sme skali let tam. A rovnako sme radi, že socialisti podporili časť kompromisov na pôde výboru, ale zdá sa, že teraz sa snažia tieto kompromisy vzať späť. My nepodporujeme podporu, pozmeňujúce návrhy výborov IMKO a pozmeňujúce návrhy pána Majera. Na záver dovolte mi ešte otvoriť problém Gibraltáru, pretože naozaj nechápem, ako to bolo vyriešené. Ďakujem spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu. Máme tu veľmi dlhý zoznam rečníkov, takže vás preto prosím, aby ste naozaj držali, sa dodržiavali svoj rečnícky čas. Pán Taylor, nech sa páči. Pán Taylor. Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, dnes pred vami hovorím ako spravodajca e, minuloročnej správy o nariadení 261 a 1008 rovnako ako aj tenevý spravodajca zelených pre správu pána Bacha. Rád by som poďakoval spravodajcovi za veľmi konštruktívny prístup a zároveň som veľmi rád, že môžem povedať, že sa nám podarilo zmeniť dôraz a presunúť ho oproti pôvodnému návrhu komisie. Ten pôvodný návrh bol veľmi pro, e, e, zameraný na spoločnosti a bol vlastne v prospech leteckých spoločností a teraz máme návrh, ktorý je v prospech leteckých pasažierov a o tomto návrhu budeme dnes hlasovať. Hoci názor mojej skupiny je ten, že kompenzácie by mali byť vyplatené po jednej hodine, tento návrh neprišiel a aj kompromis troch hodín nakoniec e, prešiel. A to aj odzrkadluje judikatúru Európskeho súdneho dvora ktorý hovoril o troch hodinách. Takže toto bolo naozaj výrazne lepšie než ten východiskový bod, ktorý nám predložila komisia a ktorý bol pôvodne 5 hodín. Rovnako e, dokážeme podporiť aj zúženie e, výpočtu mimoriadných, e, mimoriadných udalostí, za ktoré sa môžu letecké spoločnosti schovávať, tak aby boli chránené pred vyplácaním kompenzácií pre cestujúcich Naozaj veľmi rád vidím, že tu prešli aj odporúčania ohľadom lepšej komunikácie s pasažiermi a pevne verím, že vykonateľnosť týchto pravidel bude zlepšená náš návrh, aby tu existovali akési nezávislé mediačné orgány, aj tento návrh sa môže ukázať byť veľmi užitočným. No a ďalej poskytovanie informácií o e, ekologickej efektívnosti cesty a vlastne danej letenky. To všetko bude k dispozícii na web stránkach pri daných letenkách a pri informáciách o každej ceste. Nemôžeme očakávať, že ľudia budú zodpovednejší eh, ohľadom svojich ekologických dopadov a svojej uhlíkovej stopy, ak nebudú mať dostatočné informácie. Za to všetko chcem poďakovať pánovi Bachovi a eh, chcem eh, ešte raz vzdať hold za jeho konštruktívny prístup. Ďakujem pekne, pani Foster. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ako pôvodná tieňová spravodajkyňa e, za skupinu ľudovcov pri legislatíve z roku 2004 e, vidíme, že oproti pôvodnému nariadeniu tu máme celý rad rôznych benefitov a zvyšuje sa kvalita služieb v celom spektre rôznych aktivít. Veľmi správne bolo spomenuté, že po incidente islandskej sopky a po judikatúrach Európskeho súdneho dvora bolo veľmi vhodné, aby sme sa opätovne posleli na tento legislatívny dokument, aby sme nastavili správne rovnováhu. Chcem zdať hold Žoržovi Bachovi, ktorý neúnavne pracoval na tom, aby našiel cestu vpred pri rokovaniach a som, a som rada, že si bude môcť dopriať zaslúžený oddych po tejto správe. Vidíme, že tu bol celý rad oblastí zmenených v porovnaní s pôvodným návrhom komisia. To môže viesť niektorým nečakaným dopadom na pasažierov. Môže to znižovať celkovú mieru mieru výberu, zvyšovať ceny a poškodzovať konkurencieschopnosť našich eh, regionálnych eh, dopravcov. Plne podporujeme napríklad tú zmenu 90-minútového pásma, zmeny v prípade leteniek a zabezpečenie toho, že web stránky aeroliniek budú jasné a, je, a informácie budú e, plnohodnotné skôr ako ľudia stlačia tlačidlo zaplatiť. Podporujeme naše e, lokálne aerolinky a lokálne letiska, ktoré podporujú našu, naše hospodárstva, vytvárajú nové pracovné miesta a prierezovo v rámci celého reťazca, ale sú tu časti tejto správy, ktoré vzbudzujú isté obavy. E, tu sa napríklad znižuje ten spúšťací časový limit z 5 hodín na 3. A vidíme, že tam bude možno bude oveľa väčší počet zrušených letov, čo, je, čo nie je vhodné. To môže viesť vlastne k znižovaniu napájacích letov z regionálnych letisk a to môže e, poškodiť dlhodobé dohody medzi aerolinkami. Je to prax, ktorá tu už je zavedená po mnohé desaťročia. E, navýšenie kompenzačných úroveň, úrovní ešte nie vždy plnohodnotne odzrkadluje náklady ktoré majú ľudia pri kupovaní veľmi lacných leteniek a ja by som radšej videla tie aktuálne, tie reálne náklady ehm, oproti, než oproti tomu, čo človek reálne zaplatil za letenku, ale pevne verím, že celý rad týchto problémov dokážeme dobre vyriešiť. Na záver mi dovolte povedať, že som predložila celý rad pozmeňujúcich návrhov k téme Gibraltaru. Bol to v tom pôvodnom nariadení, ja som to žiadala odstrániť a nestalo sa tak. V každom prípade chcem vysvetliť, že v roku 2006 vláda Spojeného kráľovstva a Španielska a Gibraltáru pod eh, podpísali Kordobskú dohodu, ktorá znamená, že Gibraltar je súčasťou jednotného trhu. Je to britské zámorské územie a je to súčasť Európskej únie a musí mať rovnaké práva ako ktorákoľvek iná krajina v Európskej únii. Sprehrali sme hlasovanie na výbore pre dopravu a už končím, pán predseda, ale opätovne predkladám tieto pozmeňujúce návrhy a pevne verím, že e, nielen výbor, ale aj ostatní poslanci ich budú vedieť podporiť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kolíček, nech sa páči. Vážené kolegyne a kolegovia, práva cestujúcich v leteckej doprave sú už dlhší čas regulované, ale iba pred dvomi rokmi sa začala ich e, situácia uplatňovať aj na letiskách. V návrhu nariadenia je zakotvené, že cestujúci musí uplatniť svoje nároky do troch mesiacov u príslušnej leteckej spoločnosti a do dvoch mesiacov musí letecká spoločnosť oznámiť svoje riešenie. Myslím si, že dobrý kompromis medzi snahou leteckej spoločnosti, pokiaľ sa to dá kompenzáciám zodpovednosti a niektorým extrémnymi požiadavkami, ktoré sme počuli zo strany cestujúcich Ide o zoznam, ktorý je pre pána komisára nevyčerpávajúci. Okolnosti, ktoré sa považujú za mimoriadne príloha 2, je jednoduchým návrhom pre cestujúcich. Pokiaľ ide o tento nový návrh v porovnaní s návrhom z roku 2004, sú e, prispôsobené lehoty možnosť napríklad e, starostlivosť o gravidné ženy, o e, osob s postihnutím v budúcnosti nebude možné odmietnúť cestujúceho, ktorý napríklad použije iba čas zaplateného leteckého spojenia. Je dôležité informovať cestujúcich, návrh hovorí tiež o otázke cien. Ide o vyvážený kompromis, ktorý stanuje nové štandardy v leteckej doprave. Európska komisia už vydala predpisy ako bezplatnú aplikáciu. Len jedna poznámka pre pana komisára. Cestovné kancelárie sú v Českej republike poistené, tak to prosím vás verte na vedomie. Prekročili ste na 30 váš čas. Pani Doc, nech sa páči. Tiež tu nie je pani Doc, takže pán Koch. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, správa pána Bacha je kompromisom, ktorý pozostáva z požiadaviek cestujúcich a cestovných spoločností, posilňuje práva cestujúcich vo vzťahu k súčasnej situácii, ako aj k návrhu, ktorý podala Európska komisia. Krátko pred voľbami je nebezpečenstvo, že sa príliš uchádzame o priazeň cestujúcich, preto sa niektoré návrhy dívam kriticky, takže prosím vás, hlasujte, ale je potrebné odmietať niektoré pozmenujúce návrhy, konkrétne napríklad ide o prahové hodnoty, to je princíp teda tých troch prahov, je to realistický prístup. Pri dvoch Prahoch sa leteckým spoločnosťam nedáva možnosť zachytiť meškania, takže skôr vypadnú lety. No a to cestujúcim nepomôže. Chcú predsa cestovať a nie sú natoľko zvedaví na odškodnenie. Obávam sa, že cestovné spoločnosti možné nebezpečenstva budú kalkulovať. To znamená, že to bude pre cestujúcich drahšie. Pokiaľ ide o no-show z policii, je to kompromisný návrh, ktorý dáva leteckých spoločností, aby e, poskytovali atraktívne ponuky. Z toho môžu cestujúci iba profitovať, ak e, tieto ponuky nebudú tak e, je to na škodu cestujúcich. Takže dívajme sa na tieto dôsledky našich rozhodnutí a nie na tento krátkodobý úspech. Ďakujeme pekne. Akceptujete modrú kartu, prosím? Pán Leichtfried by vám chcel položiť otázku. Akceptujete? Nech sa páči, pán Leichtfried. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán kolega. To som veľmi prekvapený, som značením počúvala naraz, ste povedali, že teraz, keď je pred voľbami nebezpečenstvo, že sme príliš e, príjemní, prívetiví voči našim spotrebiteľom je to vždy tak, že robíme niečo v prospech hospodárstva a naraz sa začíname pred voľbami, e, sa začíname viac starať o spotrebiteľov či o cestujúcich. Pochopil som vás správne? Nie, myslím, politika má vyrovnávať záujmy a podľa toho by sme sa mali podľa mňa aj riadiť. Ďalej pán El Kadravín. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážený pán podpredseda komisie, kolegyňa, kolegovia. Dnes hovoríme dôležitej téme, týka sa našich občanov. Všetko by to malo viesť k istému pokroku, aby sa občania dívali pozitívne na Európu. Nariadenie z roku 2004 už ozaj potrebovalo E, zlepšenie e, svojej, tak povediať, tváre. Mali sme k dispozície výroky súdneho dvoru, dvora. Pán Bach plus tieňoví spravodajcovia pracovali na tom, aby sa legislatíva zlepšila. Ide tu o kompenzácie pri meškaní. Myslím si, že tu sme dosiahli podstatnú zmenu, zlepšenie to otázka znie, čo rozumieme pod mimoriadnými okolnostiami. Ale ešte dôležitejšie je to, že cestujúci musia mať podporu, keď majú ťažkosti, keď vzniknú problémy. Napríklad otázka, ako, kde sa majú, ako sa majú informovať, keď vzniknú problémy. Otázka znie, ako možno rozhodnúť o tom, kedy sa poskytuje kompenzácia ako sa narába so sťažnosťami, aké sú batožiny, ktoré nemožno zobrať na palubu. To bude všetko jasne stanovené a ja myslím si, že to je v skutku pokrok. Čiže v porovnaní s návrhom komisie a v porovnaní so súčasným nariadením vykonal parlament skvelú prácu. Takže je to dobrá práca. Bude dôležité aby sa pracovalo ďalej a teraz je na rade rada a má konať v mene cestujúcich a tento postoj sme my mali vždy. No a pani Doc, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že mám možnosť prehovoriť, keďže prezentujem Severné Írsko si veľmi uvedomuje mnohé prekážky, s ktorými sú konfrontovaní moji občania v dôsledku mnohých škrtov a meškania letov, tak vítam túto možnosť zlepšiť ich situáciu. Musíme podporovať podnikanie, aj cestovný ruch. No a súčasťou toho je tiež um, dôveryhodnosť v leteckú dopravu. Táto správa poskytuje lepšiu ochranu, e, poskytuje práva na kompenzácie a takisto sú takisto práva týkajúce sa ubytovania v prípade meškania, ďalej práva e, všetkých osôb s postihnutím podľa mňa to musíme hodnotiť pozitívne letecký priemysel bude mať možnosti ďalšieho rastu v regionálnej ekonomike, keď sú cestujúci chránení, je to veľmi dobré, ale tiež je podstatné, aby tu nebola, nebolo také finančné vystavenie. Je to určite krok vopred, vpred. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pani kolegyňa Meissner. Ďakujem pekne kolegyňa, kolegovia, dámy a páni Žorž vykonal si kus skvelej práce. Ja si myslím, že je to ohromný skok v prospech cestujúcich. Ešte raz ti ďakujeme. Myslím si, že všetci vieme, čo sa môže stať, keď sa stratia batožiny a naraz človek nevie, čo s vlastnými právami. My sme všetci niečo s tým zažili. Tak teraz sa situácia zlepší, návrh komisie sa ešte rozšíril toto Bachovou správou. Z tohto dôvodu by sme e, mali súhlasiť v mnohom, s mnohým správe Ďalej sme hovorili napríklad o meškaní odškodného, ďalej v súvislosti s náväznými letmi brali sme do úvahy mimoriadné okolnosti, tam máme tiež definíciu, potom informovanosť cestujúcich, a potom je dôležité, aby na letisku bol kontaktný partner. Ja som už zažila, že na letisku som nemala koho osloviť. Je nám jasné, ako to bude s údobnými nástrojmi. No a potom príručná batožina. Tým sa musíme za- zaoberať, čiže to pravidlo jednej batožiny, no to nerešpektovali mnohí cestujúci, nebolo im to jasné. Je veľmi dobré, že budú vedieť, čo si môžu na palobu zobrať No a pokiaľ ide o tú celú šírku, tá šírka, tá rozmanitosť patrí k Európe, ja si myslím, že tam by malo to právo platiť. Ďakujem. Pani Lichtenberger, nech sa páči. Ďakujem. Ja som toto rozhodnutie využila na to, aby som počas letov a prestupov sa rozprávala s leteckými cestujúcimi a pýtala som sa ich, či už niekedy si presadzovali nárok na náhradu škody a či ju aj niekedy e, dostali. A výsledok bol veľ, veľkým sklamaním. Väčšina ľudí vôbec nevznáša žiadne nároky, lebo si myslia, že to tak či tak nefunguje a tí, ktorí žiadali o nejakú náhradu škody, e, museli ísť často právnou cestou, boli to veľmi náročné, aj keď súd rozhodol v ich prospech, takže to je niečo, čo nemôže fungovať. Bola som preto veľmi sklamaná, keď pán Kalas predložil návrh, ktorý všetko ešte ďalej zhoršuje. Reagoval iba na to, čo chcú letecké e, spoločnosti a pasažieri sú pre ňo iba obyčajnou prekážkou v celom tomto procese. Tá otázka vyššej moci sa má vykladať tak, že spadnutý šrob, šrófik e, bude to isté ako e, kríza s islandským popolčekom vo vzduchu. Takže tieto vyššie e, príčiny sú veľmi preceňované. Výbor pre dopravu aj druhý výbor sa naozaj postarali o to, aby sa v texte tie práva posilnili. Preto požiadam, aby ste podporili tie pozmeňovacie návrhy, ktoré ešte prídu pretože jedna vec musí byť jasná. My musíme práva spotrebiteľov obhajovať, pretože proti veľkým monopolom sa cestujúci naozaj nemôže brániť. Ďakujem, pani Lichtenberger. Akceptujete modrú kartu? Pán Kajmar? Bez mikrofónu. Pokiaľ ide o pravidlo jedného kusu batožiny na palube, nie je to diskriminačné pre ženy, pretože ak mám malý kufrík, ten si môžem vziať na palubu lietadla, ale keď žena má okrem toho ešte kabelku, malú kabelku, tak musia za to zaplatiť. Málo mužov nosí okrem kufra ešte nejakú kabelku so sebou, takže ty potom platiť nemusia. Nie je to diskriminácia, pani Lichtenberger? Je to diskriminácia kohokoľvek mužov alebo žien, hoci sa to týka najmä žien. Je to diskriminácia najmä tých, ktorí musia prestupovať, pretože vtedy je to komplikované vziať si e, príručnú batožinu na palubu, v posledných rokoch e, sa mi stratila batožina už 17 krát v takýchto prípadoch a to spôsobuje veľké problémy a preto mnohí ľudia nechcú odovzdávať batožinu, chcú si ju brať na palubu, pretože si nemôžu byť istí, či tú batožinu ešte niekedy uvidia. Ďakujem. Filip Bradburn. Ďakujem, pán predseda. V tomto parlamente Máme teraz možnosť eh, zmeniť eh, životy miliónov našich občanov. Príliš dlho Niektoré, niektoré letecké spoločnosti vytvárali rôzne prekážky tomu, aby si leteckí cestujúci mohli presadzovať svoje práva na náhradu škody, keď eh, ich cesta je omeškaná. Prepracovanie tejto legislatívy a nový vyčerpávajúci zoznam mimoriadných okolností týmito vecami môžeme odstrániť legislatívne medzery. Aj mnohí moji voliči boli neúspešní, keď si presadzovali právo na náhradu škody v leteckých spoločnostiach. V budúcnosti leteckí cestujúci dostanú transparentné informácie o tom, koľko príručnej batožiny si môžu vziať, aby ich letecké spoločnosti neprenasledovali a nediskriminovali preto, lebo si nesú nejaké nákupy z letiska. Ale Napriek tomu je tu jeden problém, Gibraltar. Ak e, pozmenovacie návrhy, ktoré budú uznávať Gibraltar ako európske letisko, neprejdú, tak nebudem môcť zahlasovať za túto legislatívu. Prosím, podporte ich. Ďakujem. Teraz pán Omaši. Ďakujem. Budem hovoriť stručne. Chcem upozorniť parlament iba na jednu vec na leteckých e, pasažierov, ktorí idú alebo ktorí prichádzajú z periférnych regiónov, pretože tieto lety sú často vedené ako lety mimo Európsku úniu, ale to nie je e, správne zaradenie a z toho potom vyplýva režim náhrady škody v prípade meškania, ktorý je menej výhodný pre leteckých cestujúcich ako bežný režim. Preto som predložil k tomuto pozmeňovacie návrhy. Poprosím kolegov, aby ich e, podporili. Ďakujem, pán Dartmouth. Mám teraz česť zastupovať Gibraltár a jeho občanov a chcem sa teraz vyjadriť k potenciálnym problémom na Gibraltárskom letisku. Kontext je taký, že španielská vláda systematicky zavádza zbytočné kontroly na pozemnej hranici medzi Španielskom a Gibraltárom a toto má za následok obrovské meškania letov. No a tí ľudia, ktorí tým trpia, sú väčšinou španielskí občania kvôli týmto problémom na pozemnej hranici e, je veľmi dôležité cestovať letecky a niektorí poslanci tohto parlamentu sa snažia legislatívnymi prostriedkami udusiť možnosti leteckého cestovania na Gibraltárske letisko a z neho. A toto je naozaj hanebné a preto chcem, aby ste podporili príslušné pozmeňovacie návrhy. A chcem ešte povedať, Predsedajúci, akceptujete modrú kartu? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán poslanec. <clears throat> Zdá sa, že máte trošku zlú pamäť, najmä čo sa týka e, osudu Gibraltáru, pretože to, čo je jasné, je to, že incident alebo tie incidenty, e, ktoré sa dejú na hranici pri prechode osôb e, medzi tou hraničnou líniou tak to bolo vlastne, bolo tu vyžadovaná prítomnosť inšpektorov, aby bolo jasné, že ako sa tu um, presadzuje šengenská hranica. Bolo tu celý rad rôznych problémov. A ja vám len poviem, aké sú závery týchto inšpektorov. A síce nie sú tu žiadne problémy. Jednoducho je to len neodpustiteľná povinnosť uh, bojovať proti nelegálnemu pašovaniu cigariet. Ďakujem pekne, pán de Pasqual, pán Dartmouth. Sir, uh, let me first of all... Najskôr vás chcem ubezpečiť, že mám vynikajúcu pamäť. Myslím si, že je lepšia než vaša. Komisia mm, navštívila toto miesto, áno. Komisia ale oznámila 6 týždňov vopred španielskej vláde svoju návštevu, čo bolo dosť hlúpe. A na túto jednu príležitosť sa španielské orgány samozrejme pripravili, ale realita je taká, že tie meškania naďalej pokračujú a vy a vaši kolegovia by ste sa mali za seba hambiť. Ďakujem teraz pán Rike. Ďakujem pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať pánovi Bachovi za prácu na návrhu. Návrh komisie chce preskúmať práva leteckých cestujúcich v prípade meškaní, zrušení letov alebo odmietnutí vstupu na palubu. Parlament sa snaží posilniť práva cestujúcich ešte viac cez prácu tohto spravodajcu a túto správu. Musíme zohľadňovať judikatúru Európskeho súdneho dvora. Je na, na čase, aby legislatíva prevzala štafetu. Nemali by sme zvyšovať ešte stres z cestovania a pridávať ľuďom starosti kvôli zlej legislatíve. Ten text, o ktorom budeme hlasovať zajtra, Um, lepšie nadefinuje ich uh, práva, zlepší ešte návrh komisie a umožní využívať aj formulár na sťažovanie v rámci leteckých spoločností a takisto zvýši povinnosť národných orgánov reagovať na tieto sťažnosti. Bohužiaľ sa nám nepodarilo E, presvedčiť kolegov, aby ešte prijali ďalšie opatrenia, ktoré sa týkajú nadmerného e, rezervovania overbookingu. Každý občan, ktorý zaplatil za letenku, má právo získať sedadlo v lietadle. Odmietnutie nástupu na palubu e, môže byť e, odôvodnené a legálne iba vtedy, ak hrozí nejaké reálne nebezpečenstvo, objektívne nebezpečenstvo, či už hygienické alebo teroristické a podobne. Dnes sa ale takéto veci stávajú v úplne náhodných situáciách a pasažieri sa ťažko môžu brániť Dúfam, že poslanci jedného dňa budú ľutovať, že nezohľadnili v tomto návrhu všetky problémy, ktoré existujú. Dámy a páni, poprosím vás o pochopenie. Pri modrých kartách nemôžem dať slovo niekomu, kto už hovoril alebo je na zozname rečníkov, inak vyčerpáme rýchlo pridelený čas. Takže prosím, dávajte iba ad hoc otázky a nech ich kladú iba rečníci, ktorí nemajú možnosť sa vyjadriť inak. Pani Ayala Sender. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Oslavujeme 10 rokov, odkedy bolo schválené prvé nariadenie ohľadom práv pasažierov leteckej preprave a vidíme, že e, rovnako by mali nasledovať vlastne ďalšie, ktoré hovoria o, leteck- o železničnej, námornej, riečnej preprave a tak ďalej. Je dôležité, aby sme rovnako efektívne upravovali všetky oblasti. Je dôležité zlepšovať informovanosť, transparentnosť, dostupnosť a možnosti pri reklamáciách. A to všetko sa nám podarilo dosiahnuť aj vďaka dobrej správe pána Bacha, e, ktorý bol mimoriadne otvorený a dokázal veľmi citlivo zvážiť požiadavky e, rodín s deťmi, špecifických cesto- e, skupín cestovateľov, rodín s kočíkmi, e, osôb, ktoré majú zniženú mobilitu, ktorí by mali byť vlastne mať plnohodnotný servis až po bránu s nástupom. A rovnako aj napríklad pre hudobníkov, pre ktorých, si, ktorých hudobné nástroje vyžadujú väčšiu mieru ochrany. Chcem poďakovať za tieto veľmi dobré pozmeňujúce návrhy, najmä tie, ktoré sa týkajú uľahčenia cestovania pre rodiny s malými deťmi a osoby s obmedzeným cestovaním, tak aby kočíky a vozíky mohli byť vlastne okamžite prevzaté priamo pri výstupe z lietadla, nie len pri páse. Um, rovnako téma batožín a predovšetkým ženských kabeliek. Ďakujem pekne, pán Kramer, že ste si na nás spomenuli. To je tiež veľmi dôležitá téma a veľmi sa teším z toho, že sa nám v tomto téme podarilo nielen aktualizovať, ale aj zlepšiť um, a bude to e, odstrašujúce pre tie firmy, ktoré zneužívajú pasažierov. Rovnako som a rada, že sa otvorila téma riešenia problémov insolventnosti e, firiem a leteckých spoločnosti, ktoré zanechali svojich pasažierov v zlých situáciách a e, vlastne bez možnosti akokoľvek úniku. E, to je veľmi pozitívne, že riešime aj toto. Ďalšia téma, ktorá je veľmi dôležitá, sa týka vlastne odškodňovania a kompenzácií. Je nevyhnutné to aktualizovať Ehm, a minimálne by bolo vhodné, aby sme sa pravidelne a periodicky vracali aj k týmto výškam kompenzácie. A pevne verím, pán komisár, že vy to pochopíte a odzrkadlíte. A, ehm, a je dôležité, aby sme napríklad na všetkých leteckých linkách ehm, mali bez pochy, alebo teda neobmedzený prístup k vode, ktorý nebude spoplatnený. Ďakujeme pekne, pani Meissner. Máte úplne pravdu. Ja som to nevidel, ako je to napísané, bolo to na tej druhej strane. Takže iste môžete položiť otázku pánovi Rikemu, keď chcete. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No aj pán Kramer bude hovoriť. Ja som sa chcel spýtať pána Dominika, no práve nepočúvam. Áno, chcem ti položiť otázku. Pán Rikem, pani Meissner má na vás otázku. E, milý Dominik Rike, no hovorilo sa o to, že e, tá úprava jednej batožiny je proti ženám. Nezastávaš ten názor, že by sme to mohli týmto návrhom zmeniť, že by mohli ženi blať e, kabelku zo sebou, aby teda neboli diskriminované. Neviem, aby to ostalo tak vo váku, že sme sa touto problematikou nezaoberali. Thank you, Mr. Rickey. Ďakujeme, pán Rike. Samozrejme, súhlasím s Gezin. Musíme si ale aj vypočuť to, čo naše kolegyne pri, um, hovoria o kabelkách, pretože kabelky môžu byť malé večerné kabelky alebo veľké kabelky. Čiže naozaj dámska kabelka to má e, veľmi širokú škálu interpretácie. Môže mať rôzne veľkosti. Ďakujem pekne, pán Filbenian, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci práva, ktoré táto legislatíva dáva pasažierom, ktorí vychádzajú z európskych letísk, Bohužiaľ tam nemáme e, zahrnuté Gibraltár, jedne, že by sa nám podarilo schváliť pozmeňujúce návrhy. No už tak tieto e, práva sú veľmi dôležité, lebo tvoria ich základné práva. E, súčasná legislatíva nebola najjednoduchšia na implementáciu, najmä čo sa týka mimoriadných, mimoriadných okolností. Úrad pre civilné letectvo Spojeného kráľovstva naozaj nedokázal vysvetliť tento pojem. Naše čítanie, a teda lepšie vysvetlenie tohoto pojmu bude veľmi nápomocné. Výsledok, ako schválime dnes, dá väčšiu mieru jednoznačnosti a pasažieri budú mať nárok na kompenzácie z dôvodov, ktoré rozhodne nie sú nejaké mimoriadne. mimoriadne. Rovnako vítam aj zjednodušenie legislatívy ohľadom eh, batožiny, jedno, pravidlo jednej batožiny a dvoch batožín a tak ďalej. Ehm, rovnako eh, podporujem aj môj pozmeňujúci návrh, ktorý hovoril o zvýhodnenom, zvýhodnenej letenke pre osoby, ktoré sprevádzajú osoby s telesným znevýhodnením. A bolo by dôležité, aby sme eh, vlastne viedli diskusiu o tom, tom, aké môžu byť aj nečakané dopady, e, najmä čo sa týka vyšších cien, e, väčšieho počtu zrušených letov a tak ďalej. My ako liberálni demokrati propagujeme spravodlivosť pre pasažierov a pevne verím, že táto legislatíva zabezpečuje práve toto. Ďakujem pekne, pán Kramer. Vážený pán predsedajúci, ja si myslím, že podľa vašej predstavy, pán Karlo, 70 5% všetkých sťažností nebudú aktuálne. Vy ste za 5 hodín pri meškaní. Ja neviem, prečo máte v hlave iba záujmy leteckých spoločností. Návrh pána Bacha ste zredukovali ale sme na tom ešte horšie ako existujúce právo, pretože vtedy bolo odškodné už po dvoch hodinách. No my sme ešte ďaleko vzdialení od e, toho práva, ktoré napríklad existuje v železničnej doprave. Takže my sme veľmi vzdialení. Dobre, je potrebné miesto, kde sa môžu uplatňovať e, práva, ale každý rok e, od daňovníkov dostávajú 30 miliónov letecké spoločnosti práve preto, e, že sa tu neuplatňuje pridaná hodnota. Túto nespravodlivosť musíte odstrániť. To by bola vaša podstatná úloha. Ďakujeme pekne. Pán Vlasák, prosím. Vážené dámy a páni, aktuálny návod nariadenia, ktoré upravuje práva cestujúcich v leteckej doprave, sa díva na leteckú dopravu optikou zákazníka. Je to určite pre mňa správny krok uvadenie cien leteniek, právo na spiatočný let v prípade, že sa nenastúpil prvý segment letu, väčšia informovanosť a vyjasnenie tzv. mimoriadných okolností. To sú všetko záležitosti, ktoré podporujem. Na druhej strane musím konštatovať, že napriek kladným úmyslom je návrh v niektorých pasážach nejasný, nadmerne ambiciózny, spotrebiteľ, predsa, spotrebiteľ nemus, nemusíme vodiť tak na, e, za ručičku, že letecké spoločnosti by museli pristúpiť ku zvýšeniu cien leteniek. Túto oblasť a zladenie úprav s celoštátnymi úpravami na úrovni spoločnosti pre civilné letectvo treba ešte upraviť. Pán de Pascual. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, ja som presvedčený, že táto správa naozaj je dobrým a žijúcim príkladom toho, akú hodnotu môže mať konanie Európskeho parlamentu v prípade spolurozhodovacieho procesu európskych inštitúcií. Je jasné, že Európska eh, komisia spolu s nami sa snaží nájsť a zohľadniť vlastne odlišné pozície. No a my sa snažíme, aby sme chránili práva pasažierov a aby sme im dali čo najväčšiu jednoduchosť pri uplatňovaní týchto práv. Ehm, to je veľmi dôležité, pretože sa snažíme brániť najmä pozíciu tých pasažierov, ktoré sa častokrát ocitajú v pozícii, že sa brániť nedokážu sami. Je tu veľa aspektov, ktoré boli zlepšené a obmedzený čas mi neobmedzuje venovať sa, mi nedovoluje venovať sa všetkým, ale eh, je dôležité hovoriť o tom, že najmä pri vysokých meškaniach letoch, eh, letov je dôležité vytvoriť efektívny eh, systém kompenzácií, rovnako aj vlastne pozdržanie lietadla na odbavovacej ploche v období, na obdobie dlhšie ako dvoch hodín a tak ďalej. To všetko sú dôležité témy, ktoré sa treba treba venovať a ešte sa chcem venovať trošku Gibraltáru. Ja chápem, že pre všetkých Britov je to téma e, veľmi citlivá, bez ohľadu na to, z ktorej časti spektra pochádzajú, ale komisia a podporil to aj výbor pre dopravu, a e, vlastne reagoval na vyhlásenie z roku 87 a tam sa hovorí, že ak bude prebiehať dialog, je možné dosiahnuť riešenie medzi dvojma priateľskými e, krajinami. A takýmto spôsobom je dôležité, aby obidve krajiny dokázali sa dohodnúť Takýmto spôsobom by sme dokázali zabrániť blokácii a je dôležité, aby dve priateľské krajiny diskutovali o veľmi starej, starobile otázke, ktorá sa tu ťahá už veľmi dlho a aby sme sa vyhli nejakým špecifickým incidentom a je, preto si myslím, že to, čo sa v súčasnosti vedie, to, ako, to čo prebieha, je spravodlivé a, e, a rozhodne je to vyvážený postoj obidvoch strán. Ďakujem pekne, pán Brian Simpson. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade chcem zablahopriať eh, nášmu spravodajcovi a tenemi spravodajcom za vynikajúcu správu aj komisii za to, že otvorila túto tému. Bolo by naozaj v tomto bode užitočné, aby sme si pripomenuli, prečo je nevyhnutná revízia nariadenia 261. Je to nevyhnutné práve preto, pán predseda, eh, lebo súčasné nariadenie je zneužívané, eh, využívajú ho aerolinky a veľmi konzistentne v tom pokračujú aj zo strany národných regulátorov, ktoré úplne opustili svoju zodpovednosť a vlastne prostredníctvom svojho nekonania povzbudzujú, e, povzbudzujú aerolinky, aby dokázali e, do tejto legislatívy schovávať svoje trojské kone. Mm, táto e, správa a táto nariadenie ukončí toto šťastné obdobie bezstarostnosti pre aerolinky. Len 2% pasažierov, ktorí boli dotknutí zrušením alebo meškaním letov, dostali nejaké kompenzácie. Takže je to naozaj veľmi smutných a opustených počet 2%. A prečo? Pretože väčšinou oni sa vyhovárajú na mimoriadne okolnosti, na force majeure a tak ďalej. A keď, dokáž, a keď napadnete uh, túto ich legislatívu alebo toto ich uh, vysvetľovanie, tak vám odkážu, že vás čakajú pred súdom. Táto e, správa konečne veľmi jasne pomenúváva napríklad to, že technické problémy nie sú force majeure. A ja odkazujem leten- aerolinkám dnes, že ak sa vaše lietadlo pokazí, je to váš problém. A to znamená, že pasažieri sú potom vážne omeškaní alebo ich lety sú zrušené, no tak potom platte a, pri, a príjmite svoju zodpovednosť bez pochyby, vážený pán predsedajúci, že teraz aerolinky budú hľadať nejaké nové e, medzery v legislatíve, namiesto toho, aby dokázali spravodlivo zaplatiť svojim pasažierom. Ale ja chcem povedať tomuto parlamentu, ale aj leteckým firmám, že táto správa, toto nariadenie je o právach pasažierov a nie o právach aeroliniek. A to musíme podporovať predovšetkým. No a na záver chcem poďakovať e, monackým aerolinkám, ktoré mi v praxi ukázali, prečo toto nariadenie má byť doplnené a prečo treba uzatvoriť všetky diery v legislatíve. Po veľmi smutných skúsenostiach skúsenostiach. Keď som meškal 26 hodín z Tenerife v auguste 2012, tá kompenzácia, ktorá mi bola ponúknutá na tomto lete, bola veľká tučná nula. Ďakujem pekne. Pane Bilbao Barandika, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci toto nariadenie je nevyhnutné preto, aby sme dokázali skonsolidovať sektor v globálnom prostredí, ktorý sa dotýka e, pasažierov a občanov viacerých členských štátov a dotýka sa mobility a konkurencieschopnosti. E, neschopnosť alebo nedostatok definícií v predchádzajúcom nariadení vytvorilo veľmi vágne právne prostredie. Tento nový právny dokument vytvára presnejšie a jasnejšie legislatívne prostredie, ktoré presnejšie upravuje odškodnenia a konkrétne podmienky pre odškodňovanie. Presnejšie spravuje správu pasažierov na zemi jasnejšie hovorí o, o obchode online a efektívnejšie upravuje e, systém e, e, kompenzácií. Je tu, bude tu väčší poriadok, väčšia asistencia a väčšia jednoznačnosť v prípade, že dôjde k nejakému kolapsu a zároveň budeme predchádzať kolapsom, a zneužívaniu, nevyužitiu jedného segmenta letenky a zároveň neefektívnym systémom nákupov leteniek cez nízko nákladové spoločnosti. Ďalej je tu aj zvýhodnenie pre cestovanie z hudobnými nástrojmi. A všetko to, čo vlastne znevýhodňuje a obmedzuje aj pohyb osôb so telesným znevýhodnením. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že niektoré firmy aktívne zneužívajú e, postavenie takýchto ľudí a nevyhnutne parlament konal. Ďakujem pekne, pani Kirling. E, Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, chcem poďakovať spravodajcovi za to, že sa mu podarilo veľmi citlivo vyvážiť práva pasažierov a zároveň zachovať ekonomickú udržateľnosť prevádzky leteckých spoločností. E, to, čo chcem kritizovať, je zlyhanie výboru pre dopravu, ktorý nedokázal schváliť pozmeňujúce návrhy o Gibraltáre e, problém, na ktorý narážame, je ten, že tu nie je absolútne žiadne odôvodnenie preto, aby sme vyčlenili alebo vylúčili gibraltárskych občanov, občanov Európskej únie e, z tých práv ktoré by mali platiť pre všetkých ostatných. Je to absolútna diskriminácia a naozaj jednoznačné poškodenie ich základných práv ako európskych občanov. Kde inde e, by tento parlament dovolil, aby sa čosi podobné stalo? E, mne to prípada naozaj veľmi zvláštne, že členovia výboru pre dopravu nevyužili príležitosť, ktorú im ponúkla moja kolegyňa pani Foster vo svojich pozmeňujúcich návrhoch a aby hlasovali za ukončenie tejto diskriminácie, ktorú navrhla aj komisia. E, ja chcem pridať svoj hlas k tým, ktorí dnes namietali proti takejto hrubo, hrubej diskriminácii. Ľudia z Gibraltáru si zaslúžia od Európskej únie viac a my sme tu preto, aby sme im to dali. Ďakujem pekne. Thank you, Monsieur Marinescu. Ďakujem pekne, pani Marinescu. Domnule Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V ostatných niekoľkých rokoch sme pozorovali zníženie kvality služieb pre cestujúcich v leteckej doprave. Štatistiky poukazujú na to, že pokiaľ ide o kompenzáciu, tak mnohí cestujúci váhajú si uplatňovať. Je dôležité, aby na všetkých letiskách boli kontaktné miesta. Tieto kontaktné miesta musia poskytovať informácie a ako postupovať v prípade meškania alebo škrtov letov. V prípade meškania, ktoré je väčšie ako dve hodiny, je dôležité, aby sa o cestujúcich postarala letecká spoločnosť. Pokiaľ je kompenzácie, navrhnuté výborom. Môžem to len podporovať. Je tu však ešte zoznam ich mimoriadných okolností. Myslím si, že táto správa je jasným rámcom tak pre cestujúcich, ako aj pre letecký priemysel a zaoberá sa adekvátne problémami, ktorými je konfrontovaná e, táto celá e, komunita. Ďakujem pánovi Bachovi. E, pani Sehnalová, Ďakujem pekne, vážený, vážený pán predsedajúci. Dovolte mi, aby som sa poďakovala pánovi Bachovi za kvalitnú prácu. Na tejto správe je to dôležitý krok E, v smere lepších práv pre cestujúcich. Súčasná situácia pre cestujúcich je veľmi zložitá. Výsledkom je skutočnosť, že iba 2% cestujúcich, ktorí majú nárok na odškodné, sa k tomu odškodnému naozaj prepracujú. Je to určite preto, že cestujúci nepoznajú svoje práva, preto vítam, že táto správa objasňuje situáciu a posilňuje informovanosť cestujúcich. Považujem za dôležité, že sa mi podarilo presadiť pozmenujúci návrh, aby práva cestujúcich a dôležité kontakte boli uvedené na každej letenke. Ďakujem spravodajcovi, že na rozdiel pôvodného návrhu komisie zakomponoval návrh cestujúcich v prípade platovnej neschopnosti, respektíve úpadku leteckého dopravcu. Usilujeme sa o to už e, od roku 2009, vtedy v súvislosti s krachom Sky Europe, kedy ostali na európskych letiskách tisícky cestujúcich. Správa ukladá členským krajinám povinnosť umožniť cestujúcim využiť mechanizmy mimosúdneho riešenia sporov a cestujúcim to mohlo napomôcť bez nákladov liešiť spory s leteckým prepravcami. Budem podporovať túto správu pri hlasovaní. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Watson. Vážený pán predsedajúci, je to jedno z opatrení, teda ak hovoríme o Gibraltáre, teda to vylúčenie letiska v Gibraltáre. Španielsko slúbilo Európskej komisie, že sa z aviačných opatrení nevylúči e, Gibraltár, kde Inými slovami sa slúbilo, že sa zapojí Gibraltar. Komisia slúbila zmeny. A ja si myslím, že sa tak e, situácia musí vyriešiť. Hovorilo sa tu konkrétne v, naši, v našom výbore Trans, teda hovoril som o tom ja aj moji kolegovia. My sme dostali otázku, prečo o tom hovoríme. Je to otázka e, práv cestujúcich, každého jedného cestujúceho, či už e, obyvateľov Gibraltaru alebo Španielska, teda ide o právo používať toto e, letisko. My by sme mali zrušiť teda túto doložku, ktorá sa zaoberá uzavretím Gibraltaru. Ďakujem pekne, pán Zile. Chcem sa poďakovať pánovi Bachovi za dovršenie tejto dôležitej na, za prácu na tejto dôležitej e, úlohe, ako sú práva cestujúcich. Letecké spoločnosti e, momentálne E, neplnia e, svoje povinnosti, povedzme v súvislosti so spiatočným letom. Je to práve tak, ako to bolo v prípade divadelných predstavení, ako by to bolo tak, že ak nejdete na jedno, nemôžete ísť ani na druhé predstavenie niektoré nízko nákladové spoločnosti zdržiavajú svojich cestujúcich dlhé hodiny na letiskách alebo nechávajú ich sedieť e, v lietadle dlhé hodiny. Pán Pierker, vážený pán komisár, v záujme miliónov cestujúcich, ktorých máme na letiskách, poukazujú na to, aký je dôležitý Európsky parlament. Veľmi sa teším, že máme celý rad veľmi dobrých riešení, že sme ich dokázali presadiť a zajtra o tom budeme hlasovať. Boli to návrhy, ktoré podstatne zlepšujú návrh komisie. Je to zásluha spravodajcu. No čo sa dosiahlo? Vymenujem niekoľko bodov. Poprvé sa podarilo to, že kompenzácie, teda to odškodné sa zlepší, pôjde ľahšou cestou, tak ďalej, e, ďalej nebude fungovať tá no show e, policy v budúcnosti nebudú žiadne výhovorky v súvislosti s technickými problémami, ak led vypadne, pretože tu máme precízne definície a takisto nebude už tá šikana e, v súvislosti s príručnou batožinou, pretože cestujúci budú vopred informovaní. Ďalej dôležité, že budú fungovať tie informačné kontaktné miesta, nie kde si v kútiku, ale niekde na centrálnom mieste letiska. Dôležité je tiež to, že sa rýchlo bude rozvíjať ten, odvíjať ten proces e, podávania riešenia sťažnosti. Je veľmi fajn, že sme to mohli dosiahnuť. Ďakujeme pekne, kolega Leichtfried. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, pán spravodajca. Chcem vám zablahoželať, pretože je to dobrá správa. Bola to veľká práca samozrejme. Prišiel návrh komisie, ktorý nemohol byť už ani priateľskejší k leteckým spoločnostiam. Je to tak ako vždy, je to vlastne návrh komisie je vždy priateľský k sektoru a nie k cestujúcim. Ale napriek tomu podarilo sa nám zlepšiť ten návrh Jasnejšie je regulovaná príručná batožina, je vyjasnená aj otázka mimoriadných okolností a lepšie sa tu objasňujú aj pomocné a podporné opatrenia, pretože niekedy, keď leteckí cestujúci ostanú na nejakom um, letisku, tak sa nemajú na koho obrátiť, ostanú opustení. Takisto sa tu rieši otázka viacerých rezervovaných letov. Ak sa nenastúpi na prvý let, ďalšie lety už nemôžem využiť. Je to neprípustné, takisto aj ten prípad, že prvý let nastúpim a druhý nenastúpim a napriek tomu musím za to zaplatiť. Je dobré, že Európsky parlament e, toto pravidlo sa snaží zmeniť e, v prospech voličov. Samozrejme, Blížia sa európske voľby a aj preto možno teraz niektorí, ktorí väčšinou hlasujú v prospech e, priemyslu, teraz hlasujú v prospech leteckých pasažierov. Pán Jim Higgins, ďakujem. Chcem, tak ako aj ostatní, poďakovať pánovi Bachovi za vynikajúcu prácu na správe. Letecký priemysel sa zmenil v nedávnych rokoch podstatným spôsobom. Je stále viac pasažierov, stále viac letov, liberalizuje sa európsky trh. Je to dobré, dobrá vec, najmä pre také destinácie ako Írsko, ale tento trh musí byť regulovaný účelovo. Vieme, že nekalé praktiky a zhoršujúce sa služby majú negatívne dopady na leteckých cestujúcich. Od roku 2004 máme s legislatívou problémy, pretože tá európska legislatíva sa odlišne interpretuje. Sú tam šedé zóny a medzery. Leteckí cestujúci majú problémy presadiť si svoje práva keď letecké spoločnosti porušujú legislatívu a často cestujúci ani nevedia, aké majú práva, pretože letecké spoločnosti im tie informácie nedajú. Tento parlament vyjadril svoje stanovisko k tomuto už viackrát v kontexte uznesenia z roku 2012. Napríklad vítam, pán predsedajúci, jasnosť, ktorú prináša táto správa. Um, tá lehota 48 hodín, zrušenie príliš prísneho pravidla jednej batožiny na palube a tak ďalej. Toto pomôže aj menším spoločnostiam a menším letiskám, aby sa rozvíjali a to je dôležité pre odľahlé regióny ako Írsko. Ďakujem. Ďakujem, pani Switcher. Švica. Ďakujem. Moji občania sa ma často pýtajú, keďže sme nový členský štát, čo Európsky parlament robí pre, pre nich, pre občanov. Myslím si, že táto správa to ukáže. Ja som z Chorvátska. Ako viete, 15 nášho HDP generuje turizmus. Letecká doprava je veľmi dôležitá pre turistov. Ja som z Dubrovníka a musím povedať, že my sme závislí od turistov, ktorí prichádzajú letecky. Takže pre mňa je to naozaj dôležitá téma. Chcem, aby leteckí cestujúci teraz mali možnosť uplatniť si svoje práva, aby mali právo na um, odškodnenie. Myslím si, že 3 hodiny sú dobrou časovou lehotou. Je to dobrý prach a takisto by leteckí pasažieri mali dostať všetky práva, ktoré sa uvádzajú v správe pána Bacha. Ďakujem za dobrú prácu pána spravodajcu a dúfam, že naša práca sa bude aj v budúcnosti uberať týmto smerom a že nebudeme bojovať za leteckých cestujúcich len pred voľbami, ale aj naďalej. Všetky tieto Pravidla sa musia rovnakým spôsobom implementovať v celej EÚ. To je veľmi dôležité pre Nech sa páči, pán Koša Adam. Kolega Bach vykonal kus skvelej práce. Veľmi dobre sa pamätám, aj v súvislosti e, s prepravou cestujúcich v autobusovej doprave. Viem, aké to bolo ťažké presvedčiť e, o tom, že je dôležité zlepšiť práva osôb s postihnutým, že vlastne bežní cestujúci a cestujúci s postihnutým to sú vlastne dve kategórie v tejto e, správe malo dôjsť ku korekcii už na základe návrhu komisie. Zdá sa, že teraz už práva osôb z postihnutých sú podstatne lepšie, teda v oblasti cestovania, v leteckej doprave, či už hovoríme o službách všeobecne, o leteckých spoločnostiach, ktoré sú schopné poskytovať lepšie služby a lepšie si uvedomujú v tejto súvislosti svoje povinnosti. Ja som veľmi rád, že sa zapojili aj organizácie pre postihnutých, ktorí mali možnosť vyjadrovať svoje požiadavky, pretože ja si myslím, že to odzrkadľuje skutočnosť. Ďakujeme pekne. A Pán Adrá je ďalším rečníkom. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Ja by som chcel poblahoželať komisii za iniciatívu, ktorej sa chopila teda tým, že prišiel tento návrh do parlamentu. Bez tohto návrhu by boli cestujúci dobrou šancou pre advokátov. Tento návrh komisie si vyžadovali čo zlepšenie, ale ja si myslím, že Európsky parlament splnil svoju domácu úlohu, ale základná otázka pre cestujúcich v Európe Európe. Je, nie je to posledné euro odškodnenia, ale je otázka, keď chcú cestovať, či v konečnom dôsledku prídu tam, ako sa plánovalo. To je to rozhodujúce, tá presnosť. A my predsa nechceme barikády odškodnenia, ale chceme prinútiť eh, letecké spoločnosti, keď sú napríklad doraziť e, včas do svojej destinácie, aby tam prišli ozaj na čas. A tam sú tie pravidlá pre odškodnenia. No potom pravidlá odškodnenia v konečnom dôsledku musia fungovať. To sme tu už často počuli. Dúfajme, že sa dostaneme o krok ďalej. Mne sa už stalo, že môj let meškal 3 hodiny a nedostal som odškodnenie, pretože sa tam čosi našlo ako vyššia moc a teraz je otázka, či táto úprava to vylúči. Ja sa budem tešiť, pán komisia, že skontrolujete, či letecké spoločnosti sa toho na, naozaj držia, čo sme zapísali v zákone, alebo bude také ťažké presadzovať vlastné práva. Teraz sa dostávame k systému keď tie aj môžem dať slovo piatim eh, kolegom a kolegyňam. Eh, začínam pánom Bankým. Ďakujem pekne. E, vážený pán predsedajúci, pán komisár, ja sa chcem poďakovať e, môjmu priateľovi Bachovi za to, že predložil tento veľmi dobrý návrh. Z roka na rok e, sa zvyšujú počty cestujúcich v leteckej doprave a bude to aj v budúcnosti, preto je dôležité, aby sme zabezpečili bezpečnosť cestujúcich v leteckej doprave a tiež je dôležité, aby doraz dorazili do svojej destinácie včas. Je tiež dôležité, aby sme splnili podmienky, na ktoré majú cestujúci právo. Je dôležité brať práve do úvahy tieto požiadavky na presnosť a bezpečnosť. Ďalej sa v správe hovorí o tom, aké je dôležité tablovať kontaktné miesta, ktoré budú cestujúcich informovať. Ďakujeme pekne. Pani, pani Prendergast. E, ďakujeme pekne. Keď sa pozrieme na túto problematiku aj e, v Írsku, takže táto legislatíva je veľmi aktuálna. Často cestujúci nedostávajú pomoc, ktorá im náleží a preto budú musieť príslušným spôsobom konať aj jednotlivé národné orgány, aby informovali cestujúcich. Mnohé súdne prípady poukazujú na to, že je potrebné zaoberať sa napríklad aj problematikou mimoriadných okolností, kompenzácia v prípade meškania. To je ďalej ďalšia otázka, ktorá bude potrebovať e, e, ďalšiu pomoc. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujeme. Pán Mikolášik. Ďakujem.

Súčasné nariadenie, respektíve nové nariadenie je potrebné, aby sme odstranili medzery predchádzajúcej legislatívy. Musíme v tomto nariadení najmä hájiť presadzovanie tejto legislatívy. Z toho vyplýva najviac problémov. Len veľmi málo mm, cestujúcich, ktorí majú nárok na odškodnenie, ho dostanú. A často musia na to veľmi dlho čakať. Socialisti preto podporujú nové opatrenia, ktoré posilnia práva cestujúcich. Dôležité je pre cestujúcich aj to, aby sa implementovalo ich samozrejme právo nastúpiť na palubu, nastúpiť na let a takisto musíme v budúcnosti zabrániť nekalým praktikám spoločnosti. Ďakujem teraz pani Tykao. Ďakujem pán predsedajúci, pán komisár. Chcem sa poďakovať spravodajcovi. Je veľmi dôležité zlepšiť legislatívu o právach leteckých pasažierov, najmä pokiaľ ide o pomoc a informovanosť. A takisto je dobrá myšlienka aj, aby národné orgány trestali letecké spoločnosti, ktoré neplnia svoje povinnosti voči občanom. Občania potrebujú veľmi jasnú legislatívu, kde budú uvedené ich práva. Musíme odstrániť e, medzery, ktoré využívajú letecké spoločnosti a tým vlastne sa vyhýbajú plneniu legislatívy. A to robia na úkor cestujúcich. Zdôrazňujem, že je potrebné zlepšiť informovanosť. E, kontaktné a informačné body na letiskách musia byť prístupné postupy sťažnosti musia byť takisto jednoduchšie a takisto musí byť transparentnejšie aj e, pravidlo e, batožiny. Ďakujem, 5 rečníkov sme už e, vyčerpali, ale ešte sú tu ďalšie tery požiadavky do rozpravy, keď aj, takže pani Ria Ohmen. Ďakujem. Chcem sa poďakovať kolegovi pánovi Bachovi. Jeho práca je skutočne vynikajúca, výsledok je vynikajúci. Som veľmi rada, že sa zareagovalo na pozmeňovací návrh pána e, Bacha, v ktorom hovorí o možnostiach riešenia konfliktov. Je dôležité, aby spotrebiteľ mal možnosť si presadiť svoje práva, ale často to ide len pred sudcom a preto tu potrebujeme určité sprostredkovanie, aby e, letecký cestujúci nemusel podávať žalobu na súd. V Holandsku sme zozbierali už určité skúsenosti so sťažnosťami, vytvorili sme rôzne orgány, kde sa dalo sťažovať, ale pravidla boli stále nejasné. A ja dúfam, že tu v rokovaniach s radou toto takisto objasníme. Pani kolegyňa Kadenbach, ďakujem. Pán komisár, pán predsedajúci, vítam správu Bach aj pozmeňovacie návrhy. Chcem zdôrazniť dve veci. Poprvé, v budúcnosti pre postihnutých ľudí bude jednoduchšie mm, sa letecky prepravovať, pohybovať sa po letisku a takisto využiť svoje práva, ak sa napríklad zruší let. To je veľmi dôležité. A druhá dôležitá vec, v budúcnosti kontaktné miesta musia na letiskách poskytovať presnejšie a lepšie informácie. Už aj v minulosti, aj v súvislosti s islandským popolčekom sme e, zažili, že E, pre leteckých pasažierov už to letisko samotné je veľmi stresujúce. Starší ľudia nemajú e, prístup k internetu, nevedia zaobchádzať s internetom a veľmi ťažko sa dostávali k precízným informáciám o ich právach, o právnej situácii, o tom, kde môžu prenocovať a tak ďalej. Toto sa musí e, zlepšiť v, tej, v tom návrhu legislatívy. Ďakujem teraz pani Šaldemóze. Ďakujem pán predseda. Toto je veľmi zvláštne. Celá táto, celý tento návrh. Prečo sme tu vlastne? Veď EÚ už má dostatočne jasné pravidlá pre prípad zrušených letov a podobne. Problémom ale je, že tieto pravidlá sa jednoducho neuplatňovali. Teraz to komisia chce vyriešiť, chce do toho vniesť jasno čo je samozrejme dobré, ale zároveň teraz komisia novým návrhom tieto práva chce aj oslabiť. My tu v parlamente vidíme, čo tu chýba, aké sú tu nedostatky. Domnievam sa, že nezachádzame v ochrane leteckých cestujúcich dostatočne ďaleko. Mimoriadnou okolnosťou môže byť aj štrajk, e, ako vy hovoríte, ale čo je výnimočné alebo nezvyklé na štrajku? Letecká spoločnosť alebo letisko by malo zaobchádzať slušne so svojimi zamestnancami, aby potom neštrajkovali. Ale napriek tomu ďakujem za túto správu. Ďakujem, končím voľnú rozpravu. Teraz dám slovo pánovi Kalasovi. Pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne, ďakujem za rozpravu aj za užitočnú prácu. Teším sa na ďalšiu konštruktívnu diskusiu s parlamentom. Ďalším krokom bude to, že Rada definuje svoju vlastnú pozíciu k tejto dôležitej legislatíve tak aby onedlho mohli začať medziinštitucionálne rokovania po európskych voľbách. Na záver poviem, že komi- názor komisie je taký, že súčasné prepracovanie tejto legislatívy je veľkým zlepšením pre cestujúcich. Väčšia jasnosť, väčšia presnosť, ľahšie presaditeľné práva na základe skúseností, ktoré sme získali počas krízy s islandským popolčekom. Musíme sa snažiť vyvážiť práva leteckých cestujúcich a záujmy leteckých spoločností, pretože aj letecké spoločnosti prevádzkujú svoju činnosť vo veľmi komplexnom, komplikovanom prostredí. Nie sú nepriateľom leteckých cestujúcich, pretože ich chcú prepravovať a zarábať na tejto preprave. Najviac sme pracovali na zrušení letov. To je to najhoršie, čo sa môže stať pasažierom, ale aj leteckým spoločnostiam. Aby sa leteckí cestujúci dostali domov alebo tam, kam chcú ísť, mm, to, toto bola vlastne naša hlavná priorita, keď sme pripravovali tento návrh. Ďakujem. Ďakujeme pekne a napokon pán spravodajca, pán Bach, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým kolegom a kolegyňam za rozsiahlú podporu. Chceli sme vytvoriť pozbudivú, odvážnu správu Nuž a sklamanie cítime voči rade. Želáme si podobne ako pán komisár Kalas, aby aj rada bola ambiciózna, aby sa chopila tejto správy v záujme cestujúcich. Niektoré letecké spoločnosti už reagovali, napríklad pokiaľ ide o batožinu, sú tu už isté nové pravidlá v prípade niektorých leteckých spoločností a to je dobré. Rozpráva bola veľmi podnecujúca. Budem hovoriť o niektorých veciach, ktoré som úvodom neuviedol. Iba dve percenta cestujúcich dostáva odškodné a e, v bilanciách sa tento bod vôbec neobjavuje. Teším sa, že počujem od e, mojich kolegov, že je možnosť mimosúdneho súdneho E, vyrovnania, no ale nemôže to byť tak, že tým by sa ten súdny proces obmedzoval hudobné nástroje. No za to som sa zasadzoval už dávno, no nemal som čas hovoriť o tom reroutingu alebo na tie núdzové plány. Ja si myslím, že sa na to musíme diviť, dívať ako komplexný balík. Takže to je tiež správny krok smerom k záujmom cestujúci. No pokiaľ ide o tie tri hodiny a anulovanie, tieto obavy nie sú odôvodnené. Letecké spoločnosti sú dobre organizované a malé problémy, tie menšie problémy sa dajú vyriešiť v priebehu tých troch hodín. Chcem sa poďakovať za podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem všetkým rečníkom. Končíme túto rozpravu. Hlasovať budeme dnes o 12. hodine a teraz sa blížime k ďalšiemu bodu. To je e, správa mora z podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín na účely sezónneho zamestnania. Poprosím pána spravodajcu, aby sa ujal slova.